Um, Vážení kolegovia, dámy a páni, Máme pred sebou veľmi eh, dôležitú závažnú eh, tému, bod 11 nášho programu, uh, eh, energetické efektívne označovanie, označovanie energetickej efektívnosti naši členovia predložili viac než 500 pozmeňovacích návrhov k návrhu správy. Našim spravodajcom je kolega Dario Tamburano. Myslím, že to je jedna z najdôležitejších eh, správ počas tohto volebného obdobia na našom výbore, pretože téma energetickej efektivnosti je veľmi dôležitá a označovanie energetickej efektivnosti je veľmi významné a je e, potrebný zjednotený prístup v EÚ s jasnými pravidlami pre našich občanov. To má veľký význam. A takže chcel by som poprosiť nášho kolegu Daria Tamburána, aby uviedol diskusiu k jeho správe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdravím všetkých eh, prítomných a tých, ktorí nás sledujú online. Konečne sme vstúpili do procedúry rokovania o návrhu nariadenia o označovaní energetickej efektívnosti. Ja chcem poďakovať 63 kolegom, ktorí Eh, predstavili takmer 700 pozmeňovacích návrhov. To znamená, že naozaj všetci kolegovia sa snažia zajsť nad rámec pôvodného legislatívneho návrhu, snažia sa ho obohatiť eh, vo viacerých bodoch. Eh, po našej prvotnej správe sme dostali viacero návrhov, viac než štvrtina sa snaží doplňovať nový text. Prepačte, pán kolega, máme problém s tlmočením do niektorých jazykov, nie všetkých. A tiež tlmočníci vás e, žiadajú, aby ste hovorili trošku pomalšie. Maybe we should start once okay. again. From the beginning, if I may ask you, from the beginning. Of course. And we e, start our, our time as well. Takže môžeme začať. všetkých eh, zdravím, aj tých, ktorí nasledujú online. Konečne eh, sme eh, vstúpili do hudky procesu rokovania o tomto legislatívnom návrhu. Ja chcem poďakovať tým 63 kolegom, ktorí predstavili alebo podpísali tých viac než 700 pozmeňovacích návrhov. Myslím, že toto znamená, že voľa kolegov je obohatiť ten pôvodný legislatívny návrh Oproti nášmu pôvodnému návrhu sme dostali veľa žiadostí, ktoré e, text rozvíjajú. Viac než štvrtina žiada doplniť do textu úplne nový text spolu e, s týmito, e, všetky tieto príspevky sa snažia text vylepšiť, aj tie kritické. Mojím cieľom je, aby sa mi podarilo skoordinovať vaše príspevky tak, aby konečná správa získala podporu širokej väčšiny. E, myslím, že je ale dôležité, aby sme e, dokázali aj vhodne interagovať s radou. E, mnoho návrhov je navzájom silne prepojených a my chceme vytvoriť záverečný celok, s ktorým by sa mohli veľká väčšina ztotožniť je dôležitá ochrana občanov, sústredenie sa na budúcnosť, zredukovanie povinností pre e, podniky a tak ďalej. Budem sa snažiť teraz e, spomenúť už najdôležitejšie body. Väčšina návrhov sa sústredí na tie základné, najdôležitejšie body návrhu, teda na e, článok 7, článok 3, článok 12 a definície v článku 2 Pozmeňovacie návrhy k týmto štyrom článkom predstavujú 50 eh, všetkých pozmeňovacích návrhov. Viacero návrhov, aj veľmi šťastne kreatívnych, eh, sa snažia posilniť dohľad nad trhom, aby sa zlepšila dôvera občanov a aby sa eh, podporila reálna aplikácia nariadenia, teda ide o články 5 a 6. Pokiaľ ide o článok 7, uvidíme, aký bude ten výsledný kompromis. Dnes je predčasné ehm, ešte e, niečo predpovedať, ale e, prioritami sú dve veci. E, prepojenie rescalingu s efektívnym saturovaním trhu a ako resetnúť ehm, aktuálnu situáciu, tak aby to nebolo traumatické. Je dôležité, aby sme mali na pamäti, prečo robíme túto prácu. Je dôležité, aby sme tu znova nastavili dôveru spotrebiteľov a občanov, aby systém e, výsledný bol efektívny a jasný. Je dôležité, aby informácie, ktoré sa poskytujú, boli e, koherentné a pochopiteľné. Veľa pozmeňovacích návrhov e, sa vzťahuje na databázu, mnohé pos, posilňujú jej prítomnosť, iné sa naopak snažia E, oslabiť e, to, čo sa o nej hovorí. Podľa mňa je však veľmi dôležité, dôležitá táto databáza, preto aby mohol e, celý systém správne fungovať. Je to dôležité aj pre orgány dohľadu, ale aj preto, aby občan bol správne informovaný je dôležité, aby sme eh, pritom eh, samozrejme dodržali dôvernosť eh, určitých citlivých informácií, citlivých pre priemysel. Tu sú veľmi dôležité niektoré zaujímavé návrhy, ktoré sa odrazili pozmeňovacích návrhov, ako napríklad vytvoriť platformu pre transparentnosť, kde by sa združili informácie, ktoré už teraz sú k dispozícii, ale nie sú ľahko získateľné. Tiež treba zlepšiť dohľad e, nad e, trhom. Veľa kolegov, e, takmer všetci predstaviteľe záujmov zdieľajú veľké obavy, pokiaľ ide o efektívnosť aktuálneho systému dohľadu. Takýto politický prístup ma naplňa optimizmom že sa nám podarí posilniť našu dohodu, pokiaľ ide o o posilnenie obehu informácií medzi národnými e, orgánmi, zlepšenie e, ochrany e, spotrebiteľov alebo aj väčšiu úlohu Európskej komisie. Ešte chcem doplniť pár prnkov, ktoré by som chcel dnes zúrazniť a ktoré sú podľa mňa užitočné tejto diskusii. Je dôležité, že sa zhodujeme, aby táto etiketa bola vždy silne viditeľná a aby tam e, bol, e, bola viditeľná absolútna energetická spotreba e, každého výrobku. Pretože našim cieľom je celkové zníženie energetickej spotreby v Európskej únii. Všetko ostatné je nám našim prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. E, myslím, že je veľmi pozitívna skutočnosť, že e, zazniela, e, že tu padol jeden návrh týkajúci sa mechanizmu konzultácií a participácie a väčšieho zainteresovania Európskeho do, parlamentu do monitorovania implementácie nariadenia. Na záver chcem povedať, že je dobré, aby sme vlastne papierové informácie mali v, aby sme mali čoraz viac, aby sme dali väčší význam digitálnym informáciám. Je to dôležité v dnešnej dobe a pomôže to zjednodušiť procesy, aj znižovať E, spotrebovávanie zdrojov. Na záver chcem e, kolegom e, signalizovať moju plnú disponibilitu, reagovať na ich akékoľvek otázky, ktoré môžu vyvstať v nasledujúcich dňoch. Mojím cieľom je naozaj ambiciózny návrh, ktorý by ochraňoval do najlepšej možnej miery záujmy, dlhodobé záujmy celej Európskej únie v tých hlavných otázkach energetickej politiky. Ďakujem pekne nášmu kolegovi a prvým rečníkom v mene EPP je kolega Royal. Shadow Rapporteur. Ja, yeah, thanks. Also, äh, erstens bedanke ich mich auch. Äh, takže v prvom rade äh, ďakujem za spoluprácu Dúfam, že bude e, možné e, ukončiť našu prácu v tom čase, ktorý nám zostáva. To bude ťažké. Pre mňa je najdôležitejšie, aby e, sme tu mali napokon jednoduchú úpravu, aby sme tu nemali príliš veľa komplikovaných úprav. Preto som za menej, ale menej niečoho, čo by bolo účinnejšie. Účinnejšie znamená, aby sme tu boli pre spotrebiteľov, aby sme pre nich vytvorili nástroj, ktorý má docieliť to, čo chceme dosiahnuť, teda energetickú efektivitu. To ale znamená, že budeme myslieť aj napríklad na obchodníkov, e, aby oni neboli nadmerne zaťažení. A to už sú e, všetko zaujímavé body. Jedným bodom je ten e, rescaling. Tam si musíme dať pozor, aby sme to príliš e, neskomplikovali, aby celá tá námaha nebola jednoducho nadproporčne vysoká v najkračom e, čase, aby sme nemuseli všetko e, zmeniť. Sú produkty, ktoré, pri ktorých sa napríklad len minulý rok zaviedlo nové etiketovanie napríklad v oblasti kúrenia. Tam musíme nájsť iné riešenia. Potrebujeme pragmatické odpovede. A kedy má začať e, byť činná komisia? Vždy, alebo možno iba vtedy, keď skupiny A a e, B vyčerpajú svoje možnosti? E, aké dlhé lehoty si stanovíme pre ďalší možný reskilling v budúcnosti? Nie, aby to už bolo pozajtra musíme nechať e, trošku väčší e, čas na to. Ja si tu viem predstaviť 5 e, rokov. No a naozaj kritické je to miesto týkajúce sa databázy. Myslím, že do dnešného dňa naozaj ešte nezaz, nezaznel ten správny argument, prečo by sme ju naozaj potrebovali. E, e, spôsobuje náklady, spôsobuje e, e, veľa práce aj pre komisiu a ja sa naozaj pýtam, aký je jej význam. Už e, som sa k tomuto vyjadril a chcem to ešte raz opakovať. Jedna kontrolná správa pre jeden produkt zväčša je hrubý ako jeden šanón. A máte výrobcov, ktorí majú viac než 25 tisíc výrobkov na trhu, ktoré potom budú musieť registrovať do tejto databázy to je naozaj obrovská úloha pre veľké eh, podniky tiež. A ja eh, myslím, že tu nie je eh, ani dokázaná táto potreba databázy. Hovorí sa, že v iných štátoch to už existuje, v USA, v Austrálii, na Novom Zélande, v Číne. No ale pre, keď sa oni takto uh, snažia prečo si neuvedomíme aj, že v týchto štátoch je tu len jeden orgán, ktorý kontroluje, pričom u nás by to napríklad všetko muselo byť zabezpečené vo viacerých jazykoch a týkalo by sa to viacerých e, orgánov, e, úradov. Takže apelujem na vás, aby ste považovali, či by sme sa predsa len bez nej nezaobišli. Efektivita e, tohto reskillingu zmeny tejto škály, to je to má zmysel, to je e, pravdou, ale mali by sme sa snažiť veci robiť jednoducho. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. V mene SND pani e, Curtin Darling, ktorá nahradzuje e, tieňovú spravodajkyňu pani Werner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja uh, nahrádzam a Martin, ktorá tu žiaľ dnes nemôže byť a ospravedlňuje sa. V prvom rade chcel by poďakovať pánovi spravodajcovi a jeho personálu za jeho obrovské úsilie, ktoré do tejto témy vkladá. Je to veľmi komplexný návrh, ktorý sa týka 15 produktových skupín, takže ťažké je nájsť tú vyváženosť e, medzi všeobecným prístupom a prístupom e, špecifickým pre určité produkty. Pokiaľ ide o jednotlivé pozmeňovacie návrhy e, k článku 7, ten je naozaj centrom návrhu a sústredí sa naň veľa pozmeňovacích návrhov. Pre našu skupinu je dôležité rozlišovať medzi uh, iniciálnym reskalingom všetkých uh, produktových skupín a potom aj rozhodnutie pre e, akékoľvek ďalšie. Takže to, e, to pôvodné, tá pôvodná e, zmena by sa mala udiať na škále od A po G. Hlavným cieľom tohto nariadenia je zbaviť sa toho trojitého plus pri tých číslach, pri tých písmenkách. Musíme tu byť veľmi opatrní, pretože ak si nestanovíme e, jasnú lehotu, niektoré produktové skupiny si tu budú e, zachovávať e, ešte na ďalších 10 rokov svoje označenie A++. Keď dojde k rescalingu, tak k ďalšiemu by malo dôjsť, až keď sa technológie dostatočne rozvinú a keď bude príliš veľa výrobkov v tých najvrchnejších triedách Treba sa teda zaoberať práve týmto, aké e, percento výrobkov sa nachádza v tých dvoch najvrchnejších kategóriách. Moja skupina diskutuje o tom, ako by to malo vyzerať konkrétne a chceme zabezpečiť, aby sa teda e, garantovala stabilita e, že teda dôjde, že to bude stabilná situácia po dobu 10 rokov po tom, čo dôjde k zmene Eh, zatriedenia. A eh, bolo by dobré, aby sme na začiatok nechali jednu alebo dve triedy, ktoré by boli úplne prázdne, teda tie najvrchnejšie, aby sme eh, zamedzili rýchlemu rescalingu v budúcnosti. Som si istá, že budeme schopní nájsť vhodný kompromis s spravodajcami a s sieňovými spravodajcami a potom toto isté platí aj teda pre čas, ktorý bude potrebný pre náhradu E, starých e, etiket na nové. Väčšina skupín e, navrhuje niečo medzi týždňom a mesiacom. Ja si myslím, že túto dospejeme bez problémov k zhode. Tiež sa ukazuje, že veľká väčšina je za delegované akty, aj SND to podporuje. Produktová databáza je tiež dôležitou témou, predstavujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré idú tým smerom, že podporujeme pôvodný návrh e, komisie a musíme na ďalších stretnutiach prediskutovať technické detaily. A teraz už bude na tieňových spravodajcov a spravodajcovi, aby sa našiel správny kompromis, ktorý by získal čo najväčšiu možnú podporu všetkých politických skupín, aby sme tu mali silnú parlamentnú pozíciu v rokovaniach s radou, ktoré určite nebudú ľahké. Eh, dúfam, že sa nám podarí nájsť dobrý kompromis a eh, ešte raz eh, sa ospravedlňujem v mene Martiny, že sa nemôže zúčastniť osobne a osobne teda predniesť to, čo som práve povedala. Ďalším tieňom spravdajcom v mene ALDE kolega pán Filip Debaker. E, pôvodne som tu mala napísané Frederika Federleho. No už niekde sa to mení, my sme ale všetci liberáli. Ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorá už bola odvedená. E, veľmi konštruktívne sme spolupracovali, to je dobré včera alebo predvčerom sme veľmi dobre e, pracovali a sme presvedčení, že sa nám podarí nájsť kompromisy, čo je dôležité pre skupinu liberálov a už som to spomenul v minulosti je, že musíme tu mať označenia, ktoré budú e, veci objasňovať spotrebiteľom, aby sa mohli títo lepšie rozhodnúť než e, v minulosti. E, triedy energetickej efektivnosti by teda mali odrážať presne toto, ako energeticky efektívny daný produkt je. Veľa vecí je s tým prepojených a veľa vecí by malo označenie uvádzať. Po druhé, e, prechod medzi starým a novým systémom by mal byť čo najjednoduchší e, pre výrobcov aj e, dílerov. To pre mňa znamená, že reskilling by sa mal udiať tam, kde je to potrebné. Mm, už sme diskutovali o príslušných stropoch a lehotách a myslím si, že tu sa nachádzame na správnej ceste, ale zároveň si myslím, že treba aj zabezpečiť dostatok času pre predajcov, aby e, sa zosúladili e, s e, novými požiadavkami, ale zároveň treba tlačiť na výrobcov, aby zabezpečili, že poskytujú správne informácie. Ďalší bod, ktorý by som chcel spomenúť, musíme zabezpečiť dôveru v systém. Musíme dovoliť E, e, orgánom e, dohľadu nad trhom, aby mohli dobre vykonávať svoju prácu. V niektorých členských štátoch nemajú dosť personálu, nemôžu dobre pracovať, toto treba zmeniť. Pokiaľ ide o databázu, centralizovaná databáza EU by pravdepodobne nebola najlepším riešením, tak som predostrel návrh, ktorý dúfam kolegovia zvážia aby informácie ostali na strane e, výrobcov a orgány dohľadu e, by e, mohli cez nejakú platformu, pretože sa určite nájde nejaké IT riešenie, mať prístup k týmto všetkým informáciám. Bolo by to menej nákladné riešenie. Možno by to bolo riešenie, na ktorom by sme sa vedeli zhodnúť možno by to mohol byť kompromis. Vieme sa e, pridať k filozofii rámcového nariadenia, aby sme mali e, signály e, na trhu, že nový systém bude prehľadnejší pre spotrebiteľov, aby sme uspokojili výrobcov aj dílerov a aby tu bol zabezpečený hladký prechod zo starého k novému systému. Ďakujem, pán kolega. Neokvisilikiotis je ďalším rečníkom za GUE, je koordinátorom a tieňovým spravodajcom obe veci. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem spravodajcovi za túto prácu, za vynikajúce kompromisné pozmeňovacie návrhy. Snažil sa vždy spolu s tieňovými spravodajcami vyhovieť rôznym želaniam a výsledok je dobrý. Pozmeňovacie návrhy GUE majú za cieľ vytvoriť taký systém označovania, aby sa zvýšila ochrana spotrebiteľa a aby sa zároveň znížila spotreba energie. Mali by sme odstraniť najmä zavádzajúce označovanie ako CCC a chceme jednoduchý systém, e, teda označovanie A až G, aby spotrebiteľa priamo vedeli, aká je účinnosť, e, energetická účinnosť produktu, aby e, šetrili zároveň peniaze a energiu. Navrhovalo sa, aby sa produkty zaradili do rôznych kategórií, to je dobré, aby to malo určitú prísnosť, pretože to napomáha inováciám, investíciám do energetickej účinnosti. To vyvoláva aj tlak na výrobcov, aby navrhovali v prvom rade produkty a distribuovali v prvom rade produkty, ktoré sú v kategórii A. Domnievame sa, že by sme mali konať rýchlo. 40 produktov by malo skadať do kategórií A a B. Pre našu skupinu je dôležité aj to, aby vznikla tá nová digitálna databáza pre nové produkty, aby mali všetci zdarma prístup k týmto informáciám, pretože tieto informácie e, sú dôležité pre spotrebiteľov ktorí chcú viac zistiť o produktoch, čiže to by aj zvyšilo transparentnosť. Spotrebitelia musia byť informovaní o svojich právach v prípade podvodov. Takto budeme môcť lepšie bojovať aj proti zavadzaniu spotrebiteľov zo strany nadnárodných spoločností. Ďakujem, hovorí predseda. Ďalším rečníkom bude pani Bonafé. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s vami. Toto je veľmi dôležité e, rámcové rámcové nariadenie, ale kolega Tambora spomenul, že bolo predložených viac než 700 pozmeňovacích návrhov. Ďakujem mu tejto súvislosti za prácu. Šťastí e, to teda odráža záujem Európskeho parlamentu o tento návrh, ale zároveň e, to dokazuje aj, že si uvedomujem, aký vplyv to bude mať na trh a výrobcov. Toto je návrh, ktorý treba e, vnímať v e, súvislosti s našim e, úsilím smerom k väčšej energetickej efektívnosti. Ako už povedali aj ostatní kolegovia, Eh, umožní nám to eh, čoraz lepšie informované voľby zo strany spotrebiteľov, ale aj eh, stimulovanie priemyslu, aby ponúkali čoraz efektívnejšie, energeticky efektívnejšie produkty. Zároveň však treba bojovať proti zvyšovaniu nákladov a administratívy. Dnes však nemáme inú možnosť, než E, teda to takto podporovať. E, takže veľa návrhov spomína, veľa možností spomína tento návrh, e, ako aj databázu, aj iné témy, ktoré idú smerom väčšej transparentnosti. Ja by som sa chcela venovať dvom aspektom, ktoré považujem za obzvlášť dôležité. Jedna z najcitlivejších, alebo tá najcitlivejšia téma tohto návrhu ktoré by sme sa mali e, s pozornosťou e, venovať, je určite e, rescaling. Periodická revízia etiketa, ktorý by mala byť inteligentným procesom a mal by sa riadiť v prvom rade tým, že chceme, aby etikety boli vždy jasne čitateľné pre spotrebiteľov, aby sa to odrážalo situácie na trhu. Treba naozaj teda efektív, mať efektívnu možnosť diferenciácie medzi produktami a vždy by sa tam malo spomenať, koľko energie naozaj spotrebujú, ako napríklad v prípade produktov pre e, kúrenie. A e, nemali by sme e, skončiť e, tak, že napokon v rovnakej energetickej triede budú e, výrobky s veľmi odlišnou energetickou e, spotrebou. Takže potrebujeme tu mať väčšiu e, transparentnosť na trhu aj pre spotrebiteľov. No a potom ďalší bod, ktorý som chcela spomenúť, Myslím, že v texte e, by sme mali toho urobiť viac preto, aby sme boli koherentní s inými cieľmi, ku ktorým sme sa e, zaviazali v klimatickej oblasti a v oblasti znižovania e, spotreby energii. Bolo by dobré, keby sme tu vložili teda dodatočné informácie o e, napríklad recyklovateľnosti a e, dobe použiteľnosti výrobkov. Ďakujem. Hlási sa ešte niekto o slovo? Spomedzi poslancov? Poprosím pani Mary Donnelly, riaditeľku z DG Energy, aby sa vyjadrila za Európsku komisiu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi dali možnosť sa vyjadriť. So záujmom sme si vypočuli pripomienky spravodaj- tieňových spravodajcov a spravodajcu. Vítam úsilie spravodajcu a jeho rozsiahlú prácu. My máme spoločný cieľ, my a vy, a to dosiahnuť e, cieľ a e, zmeniť niečo. Ako povedal pán Royl, chceme zlepšiť energetickú účinnosť, šetriť energiou a na základe toho aj ušetriť peniaze spotrebiteľom. To je naša prvá priorita. Mechanizmus, ktorý navrhuje táto legislatíva, spočíva v tom, aby spotrebitelia dostávali informácie, na základe ktorých potom budú príjmať vlastné rozhodnutia. Teda, aby mali možnosť sami sa rozhodnúť v okamihu nákupu na základe tých informácií, ktoré dostávajú v tom okamihu, čiže je to vlastne podpora pre spotrebiteľov, ktorí sú hlavnými aktérmi na trhu. A v tom kontexte sa domnievame, že je dôležité minimalizovať e, zmetok a nepresnosti, ako pani Darling alebo pán Skiliotis povedali. Zmena škály to je niečo, čo by sa malo robiť rýchlo, aby sme nepredlžovali ten stav, ktorý je teraz na trhu, že existuje viacero typov e, energetického označovania, čo vyvoláva zmetok. No a potom dodatočné zmenenie tých tried, to je niečo, čo môžeme vyriešiť formou kompromisu dodatočne. A k tej databáze chcem povedať veľmi jasne, že naša logika bola taká, a ako um, sa robí lepšia e, legislatíva, čiže chceme odstraňovať rôzne záťaže, prekážky aj v procese legislatívy a monitorovania. A my sme sa snažili využiť nové technológie, aby sme znížili administratívnu záťaž e, členských štátov pri overovaní zhody, compliance, a takisto sme sa snažili stransparentniť a lepšie sprístupniť informácie spotrebiteľom vďaka týmto novým technológiám. Pán Federley predložil dobré návrhy, hovoril o tom, že spoločnosti by mohli mať štandardizovaný hárok papiera, štandardizovanú stranu, ktorá by mohla byť od nich zbieraná. To je veľmi praktický návrh. Alebo by sme mohli vytvoriť niečo ako single port of call, Eh, pre spotrebiteľov nejaký jediný, jeden jediný portál na internete. My v našej analýze dopadov aj eh, analýzujeme možné, možné náklady. Myslíme si, že na to, aký veľký je ten trh, tie náklady sú rozumné. Pokiaľ ide o jazykové mutácie dokumentu, myslím, že technológie nám veľmi pomôžu. Máme automatizované prekladacie E, programy, e, ktoré umožnia spotrebiteľom prístup k tým informáciám v akomkoľvek jazyku. Pán predseda, e, táto legislatíva postupuje veľmi rýchlo vďaka spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Veľmi rýchlo. Myslím, že tie pozmeňovacie návrhy, ktoré prišli, sú rozumné, praktické a vyjde z toho text, ktorý, ktorý naozaj nám umožní veľmi rýchlu dohodu. Spotrebitelia v Európe sa na to už tešia a želajú si, aby im inštitúcie v Bruseli dali toto, tento systém. Ďakujem. Kolega Tamburáno, náš spravodajca. Chceme od vás počuť nejaké komentáre. E Ďakujem všetkým kolegom a komisii eh, za ich vyjadrenia. Budem veľmi stručný. Len pár bodov chcem spomenúť, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. E, v prvom rade orgány e, dohľadu nad e, trhom. Tie nie sú naozaj ekvivalentné vo všetkých členských štátoch. Niektoré členské štáty majú viac zdrojov, iné ich majú naozaj nedostatok. A teda najlepšou cestou k zlepšeniu dohľadu by boli výmeny informácií tak aby sme sa vyhli e, tomu, že by orgány navzájom nevedeli, čo e, robia tie ostatné. A vďaka kooperácii by sa týmto zlepšila aj e, efektívnosť činnosti tých orgánov, ktoré majú nedostatok zdrojov. A pokiaľ ide o databázu, povedzme, že tento výbor sa zaoberá priemyslom a energiou. Aby sme podporili európsky priemysel, potrebujeme tú určitú mieru konkurencie schopnosti. Nemôžeme zaostávať za vývojom v iných častiach sveta, ako Austráliou, USA, či už len Čínou, kde takáto databáza výrobkov existuje. My sme uh, veľmi uh, veľ, významní na celosvetovej úrovni a nemali by sme teraz zaostávať v tejto oblasti. A osobitným problémom nášho kontinentu je e, multilingvizmus, ale máme aj technológie, ktoré nám pomôžu, pomáhajú toto odstrániť. E, takisto aj to, že nie je vždy potrebný papier, že stačí digitálna forma, to pomôže odstrániť e, možné ťažkosti. A potom prechod z papierovej formy na digitálnu. Tento pomôže znížiť Ehm, dopad na priemysel. Je ehm, pravdou, že na úvod e, to bude e, trošku väčšia záťaž, ale odmenou e, za ňu bude následná kompenzácia, keď celý proces už bude tak pokojnejšie bežať. A sme teda e, presvedčení, že, že e, tiež e, dematerializácia informácií nám pomôže podporiť obehovú ekonomiku a jej podporu. Ďakujem, pán kolega, za túto vašu správu. Ďakujeme za to, že ste pracovali na pozmeňovacích návrhoch a hlasovanie VITRE sa plánuje na 24. mája tohto roka Takže približne už 6 týždňov a hlasovanie na plenárke to sa bude ešte, to sa ešte potvrdí v budúcnosti. To by bolo teda k bodu 11 na programe rokovania. Sme trošku um, rýchlejší ako z, um, oproti nášmu uh, programu. Niektorí kolegovia mali problémy vrátiť sa do Bruselu letecky museli, respektíve mali aj problém um, dnes dostať sa domov z Bruselu. A preto museli dnes ráno mnohí už odísť a na hlasovaní predpoludním sme mali menej ako 67 kolegov, prvýkrát v histórii, zvyčajne je nás aspoň 75. Takže teraz postupujeme trošku rýchlejšie, ako sa plánovalo. Niektorí kolegovia musia odísť e, o 5. alebo o pol 6. Na bruselskom letisku musíme byť aspoň o hodinu, možno o dve hodiny e, skôr, ako je plánovaný odlet lietadla, takže neuškodilo by, keby sme skončili skôr. Bod 12. E, takzvaný nový údel pre spotrebiteľov energie. New Deal for Energy Consumers. Táto správa nadvezuje na oznámenie komisie o novej spotrebe energie. Návrh správy bol predložený 22. februára, kedy bol predstavený a bolo predložených 448 e, pozmeňovacích návrhov. Pani Teresa Griffin je spravodajkyňa. I'm very calm about the whole situation because Pani Curtin Darling je takisto medzi nami, takže som veľmi šťastný. Máte slovo. Ja zastupujem dnes popoludní väčší počet kolegov, ktorí museli odísť. Takže moja kolegyňa sa ospravedlňuje a ja za ňu prečítam jej stanovisko. Táto správa je veľmi dôležitá pre socialistov a demokratov, aj pre európskych spotrebiteľov. Občania by mali byť ťažiskom tohto energetického prechodu, energetickej tranzície, tranzície a všeobecným princípom by malo byť to, že sa vytvorí decentralizovaný a demokratickejší energetický systém prospešný pre celú spoločnosť. Čaká nás ešte dlhá e, cesta, kým sa dostaneme naozaj k spravodlivému maloobchodnému trhu faktúry musia byť jasné, malo by byť ľahko porovnateľné, e, uzatváranie zmluv a podmienky zmluv by mali byť e, ľahko porovnateľné. Takisto aj pre ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu. Dodávateľia energie by mali notifikovať spotrebiteľom najlepšie ponuky, takisto priamo info, priame informácie o najlepších cenách. Takisto by sa mali zakázať neférové obchodné praktiky, pretože zaznamenávame zvýšený počet žia- e, stiažností na agresívne marketingové techniky v členských štátoch. Energetická tranzícia musí prebiehať tak, aby spotrebitelia boli hýbacím motorom zmeny, aby sa odstraňovali prekážky k energetickej účinnosti. Musíme takisto podporovať reakciu vo forme ponuky a takisto najzraniteľnejší spotrebitelia nesmú ostať mimo tejto reformy. Energetická chudoba je veľmi dôležitá téma pre Terezu a domnievame sa, že Okrem sociálnych politík aj opatrenia energetickej účinnosti sú dôležité pre energetických chudobných. A e, tak, takým najľahšie priateľným opatrením je samozrejme renovácia budov. No a teraz k tým pozmeňovacím návrhom. 448 ich bolo predložených k správe a teraz skúmame všetky tieto pozmeňovacie návrhy s tieňovými spravodajcami a pracujeme na kompromisných pozmeňovacích návrhov. Teréza ďakuje všetkým tieňovým spravodajcom a jej tým vezme do úvahy všetky pripomienky, ktoré tu dnes zaznejú. Skupina SAD sa teší na spoluprácu so všetkými a dúfame, že správa Európskeho parlamentu bude naozaj um, veľmi solídna a že ňou dobre zareagujeme na oznámenie Európskej komisie. Ďakujem, kolegyňa, za prednesenie stanoviska spravodajkyne a teraz v mene EPP tieňový spravodajca Sean Kelly. Uh, ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Curtin Darling za prednesenie stanoviska. Ďakujem pani Tereze Griffin za prácu na tomto spise. Ďakujem za spoluprácu, za to, že sa snaží naozaj o dobré kompromisy. Myslím si, že už sme blízko kompromisu. A myslím, že všetci tieňoví spravodajcovia sa zhodujú na tom, že hlavným cieľom tejto práce je zníženie ceny pre spotrebiteľov a to, aby sa mohli aktívne zapojiť do energetického trhu. Sú tu aj názorové rozdiely medzi skupinami, ale myslím si, že tu zazneli naozaj dobré nápady a myšlienky. Dosiahnem určite kompromis, ktorý bude akceptovateľný pre všetkých. Najdôležitejšie je, aby sme vytvorili naozaj ten nový trh, tú reformu trhu, aby ten trh dobre fungoval pre spotrebiteľov a Tie trhy musia byť transparentné, konkurencieschopné, ceny musia byť porovnateľné. Tým vlastne spotrebitelia dostanú viac moci a energia bude dostupnejšia pre nich. Naše energetické systémy sa menia e, generácia e, energie sa e, prerozdeluje, presúva, sú, je stále viac mikrozariadení, malých zariadení na výrobu energie, E, to dáva viac moci spotrebiteľom. To je podľa mňa pozitívne, pretože sa zvyšuje podiel obnoviteľných energií. V našom volebnom obvode takisto rastie e, produkcia obnoviteľných zdrojov, často aj e, sa využíva model družstva a spolupráce a to má naozaj dobrý dopad na celé komunity. Napríklad veterné turbíny. Teraz v mojej krajine prekonávajú krízu, ale je potrebné to podporovať. A takisto stabilita siete. Potrebujeme systém, kde sa bude lepšie distribuovať generovanie energie. Malá produkcia musí byť podporovaná a inteligentné technológie takisto potrebujeme, ale musia zvyšovať flexibilitu. Toto súvisí aj so správou pána Langena o dizajne trhov. Myslíme si, že spotrebiteľ musí dostať väčšiu moc, autonómiu pri e, voľbe svojich cien a tarif, a, ako povedala pani Curtin Darling. Transparentnosť a porovnateľnosť sú veľmi dôležité v tomto kontexte, pretože to umožní spotrebiteľovi byť aktívny a nie pasívny. Transparentnosť a porovnateľnosť cien e, vedie k tomu, že ten spotrebiteľ je lepšie informovaný a vyvoláva to tlak na spoločnosti, aby, aby naozaj e, si konkurovali a znižovali ceny. Na úrovni členských štátov je potrebné spotrebiteľom poskytovať dobré informácie o rôznych daňových sadzbách a poplatkoch, ktoré sú súčasťou cien energie. Potrebujeme nezávislé nástroje na porovnávanie cien. Tieto by mali vytvárať napríklad regulátory energie alebo ministerstva, tak aby spotrebitelia rýchlo našli najvýhodnejšiu ponuku, ktorá im najviac sedí. Neviem, či mám ešte čas, pán predseda. Predseda. Ja som nezastavil doteraz žiaden prejav oficiálne a dúfam, že teraz nezačnete nejaký 10-minútový prejav. Nie, pán predseda, ešte jedna minúta. Um, musíme pracovať takisto na tvorbe energetickej únie, kde maloobchodné ceny budú lepšie reflektovať veľkoobchodné ceny. Musia sa opierať o dopyt a ponuku. Len tak môže existovať aktívny spotrebiteľ, ktorý je aktívnou zložkou trhu. Informačné a komunikačné technológie budú hrať samozrejme veľkú úlohu v tomto procese a preto vítame používanie takýchto technológií. No a na záver chcem povedať, že v EÚ teraz máme naozaj možnosť vytvoriť konkurencie schopný a dobre fungujúci transparentný trh, ktorý zníži náklady domácnosti, čo zasa bude, vedie, e, čo zasa bude viesť k zvýšeným výdavkom spotrebiteľov e, na iných miestach a Eh, k hospodárskej obnove a k tvorbe pracovných miest. Myslím si, že táto správa ide dobrým smerom. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom a spravodajkyni a teším sa na to, že ukončíme v nasledujúcich týždňoch túto správu, že ju dotiahneme do úspešného konca, pretože to prospeje najmä našim spotrebiteľom. Ďakujem za pochopenie, pán predseda. Ďakujem a teraz za Alde tieňová spravodajkyňa, pani Angelika Mlinár. Ak som to ale správne pochopil, kolega Filip de Baker je pripravený na všetko. Uh, vy teraz ste Angelikou, Angeli- vy teraz vystupujete uh, ako Angelika Mlinár, ktorá je veľkou osobnosťou. Angelika Mlinár sa chce poďakovať tieňovým spravodajcom aj spravodajkyni za spoluprácu. Domnieva sa, že rokovací proces e, je rýchly, vyvážený, správa je vyvážená a domnieva sa, je potrebné zdôrazniť, že spotrebitelia by mali byť v ťažisku energetickej reformy. Je dôležité dať väčšiu moc spotrebiteľovi, aby e, získaval lepšie informácie, aby mohol príjmať lepšie rozhodnutia. Na to potrebuje transparentnosť, ale zároveň musí byť aktívnym účastníkom trhu, musí byť e, producentom, investorom aj účastníkom e, na tomto trhu, pretože e, malá, malé zariadenie na generáciu energie a väčšia autonómia, to všetko je dobré a to prispieje k vytvoreniu nového druhu trhu, ale zároveň máme ešte aj ten širší, väčší energetický systém, ktorý musí naďalej dobre fungovať. Musíme samozrejme zapojiť do toho aj o um, miestne komunity, obce, mesta, pretože tie sú často bližšie k občanovi a tam sa začínajú aj inovácie. Komisia by mala podporovať platformy starostov, ktoré E, pracujú na vytvorení inteligentných miest a takisto inteligentné technológie, tie e, pomáhajú znižovať e, spotrebu, umožnia lepšie reagovať na, na dopyt, na potreby a to by sme mali podporovať z európskej úrovne. Musíme mať prístup k reálnym údajom v reálnom čase, čiže na to potrebujeme inteligentné merače, mobilné aplikácie a tak ďalej. Doteraz iba 16 členských štátov sa zaviazalo zavádzať inteligentné merače vo veľkom rozsahu. Iné členské štáty váhajú, ale nevieme prečo, pretože um, to má obrovské výhody. No a tieto funkcionality umožnia aj lepšiu interoperabilitu. To všetko je v prospech spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Pán kolega Javor za zelených. Thank you, Chair. And uh, Mr. Maragall, who is Shadow Rapporteur for the Fire, sends his apology. Ďakujem, ja zastupujem tieňového spravodajcu za zelených, ktorý nemohol kvôli dopravným problémom ostať s nami. Takže ja sa vyjadrujem v me jeho mene. Ďakujeme pani Griffin za spoluprácu a dúfame, že Výsledkom bude akceptovateľný dokument. Komisia tvrdí, že občania musí byť ťažiskom, musia byť ťažiskom energetickej únie. O tom hovorí nové oznámenie. V súčasnosti energetické systémy sa reformujú z centralizovaných na decentri, decentralizované a tým prebieha aj presun e, z jadrovej energie na obnoviteľné energie vďaka poklesu cien obnoviteľných energií. Čiže energetický systém sa demokratizuje. Ale ešte tu ostávajú mnohé prekážky, napríklad proces povoľovania pre samogeneráciu, e, neexistujú kompenzácie v sieti, Tarify sa opierajú o kapacitu a nie o spotrebu a nedostatočne sa podporuje energetická účinnosť. A my musíme vstúpiť tu do toho procesu. Občania musia byť naozaj ťažiskom energetickej únie. To nemôže ostať len prázdnym sloganom. Preto zelení sú za to, aby občania a domácnosti boli ťažiskom každej legislatívy EÚ o energetike, aj takej, ktorá sa príjme v budúcnosti. Ďalej, prístup k transparentným a spodahlivým informáciám o faktúrach, e, zmluvách, reklamách a tak ďalej. Toto umožní naozaj spotrebiteľom byť aktívnymi členmi a účastníkmi trhu. Ďalšia vec, vytvorenie novej kapitoly o občanoch v novej smernici potrebujeme časť legislatívy, ktorá dá skutočne moc do rúk občanom a spotrebiteľom. Musí existovať základné právo na vlastnú generáciu energetiky a energie a e, vlastnú spotrebu energie a na e, uskladňovanie energie, ktorú občan vyrobí za primeranú cenu. Čiže toto musíme zabezpečiť, ak chceme, aby energetická tranzícia sa naozaj zrealizovala. Čiže naozaj kľúčom je dať e, právomoci a moc do rúk občanom. Ďakujem. Teraz pani Kalas, ktorá za vo výbore IMKO, nie, prepačte, najskôr za GUE sa vyjadrí pán Benito Ziluaga, tieňový spravodajca a po ňom pani Kalas. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu. My sme od začiatku vnímali ako zásadné dve veci. V prvom rade voľu zdôrazniť spotrebiteľov energie v domácnostiach pretože oni samozrejme najviac potrebujú našu činnosti, pokiaľ ide o nelegálne praktiky. No a potom tu bola vôľa tiež demokratizovať energetický systém, aby sme uľahčili účasť spotrebiteľov a výrobcov na trhu. No a tento posledný aspekt, tam nás mrzí, že správa v tejto sfére ide dozadu. Určite je to následkom na, napadnutí pravice. My si myslíme, že táto to oblasť je veľmi dôležitá, treba tam naopak zajsť ďalej. No a keď hovoríme o, o novom prístupe, o nových zdrojoch energie, tak je dôležité, aby bolo jasné, že nehovoríme iba o solárnych paneloch či o menšej miere e, skleníkových plynov, hovoríme o decentralizovanejšom systéme, o sociálnejšom systéme, Hovorí sa tu o energetickej chudobe aj na úrovni komisie, aj inde. Avšak pokiaľ sa energetika nevymaní zo, z, e, z súkromného systému, tak sa nám nepodarí e, s tým nič urobiť. Potrebujeme novatorský prístup, tak ako to navrhujeme v pozmeňovacích návrhoch, otvoriť túto sféru ka- privátnemu kapitolu nič nevyrieši pretože e, tie firmy e, budú buď čerpať z občanov alebo zo životného prostredia. Čiže my podporujeme verejné investície, ktoré by sa nemali účtovať v rámci vypočtu globálneho deficitu, pretože to sú strategické investície, ktoré budú prispievať k rastu a rozvoju členských štátov. E, v poslednej dobe Európska komisia navrhla, aby sme uplatňovali tento vzorec na výdavky v oblasti bezpečnosti vidíme teraz všade v uliciach vojakov. Prečo by sme niečo takéto nemohli urobiť aj pre zmenu energetického modelu? Aby eh, bola energia udržateľnejšie, prerozdelená, aby z toho naozaj mohli čerpať občania. Ďakujem. Eh, máme tu aj stanovisko IMKA, výberu IMKO, pani Kalas. Ďakujem, áno, ja som bola spravodajkyňou vo výbore IMKO, riešili sme tento istý dokument, na no a toto stanovisko už bolo prijaté, boli iba dva hlasy proti a nikto sa nedržal, čiže to naše stanovisko je veľmi krátke. Dúfam, že slečna Griffin e, zohľadní príslušné pozmeňovacie návrhy. Mám tu iba niekoľko pripomienok. Pani Griffin v správe hovorí o posilnení spotrebiteľov a hovorí o nejako ako pro spotrebiteľov ako aktívnych spotrebiteľoch. E, avšak e, spotrebitelia sa nemusia nutne chcieť rovnako angažovať v oblasti energetických služieb, mohli by sa angažovať na rôznych úrovniach. No aby teda tí spotrebitelia mohli byť aktívnejší, potrebujú informácie. Informácie v reálnom čase o ich spotrebe prostredníctvom nástrojom IKT ako aj e, správne informácie na účtoch za elektrinu. Pretože určite nie je správne, že túto informáciu dostávajú iba raz ročne. Počula som, že je tomu tak v mnohých štátoch. V Estonsku dostávame účty každý mesiac, takže vieme, ako na tom sme, avšak m, mm, ľudia by mali dostávať takéto informácie pravidelne, aby chápali, e, čo sa na tom účte v skutočnosti nachádza. Pokiaľ ide o tých aktívnych užívateľov, tak je dôležité, aby dochádzalo k ferovému rozdeľovaniu nákladov medzi spotrebiteľmi a aktívnymi spotrebiteľmi. Taktiež pokiaľ ide o otázku zodpovednosti, aktívni spotrebitelia by mali mať možnosť vyvažovať čiže malo by to dnes vyváženiu, čiže nemali máme len práva, ale aj povinnosti. No a posledná pripomienka k údajom, je to kompromis 36, týka sa odseku 20. No moja otázka na spravodajkyňu je význam osobných údajov. Čo tým máme na mysli? Meno a adresu? Alebo hovoríme o údajoch e, užívania energie tej ktorej osoby. Ja v som návrhu hovorím, že tieto údaje, spotrebiteľské údaje, musia byť v súlade s rámcom ochrany údajov. Keď hovoríme o právu na vymazanie údajov, tak si musíme byť, musí nám byť jasné, o akom kontexte hovoríme v energetike operátori, distribútory systémov potrebujú príslušné údaje na to, aby sieť mohla fungovať. Čiže pokiaľ by existovalo právo e, na vymazanie údajov, tak by sa tá celá sieť rozpadla. No a pokiaľ ide o správo e, upadnúť do zúpadnutia na internete, to nie je presne to isté ako údaje, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie energetickej siete. Ďakujem za Európsku komisiu, riaditeľka útvaru pani Anna Koruči, generálne riaditeľstvo pre energetiku. Thank you, Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení členovia výboru, posilňovanie spotrebiteľov a e, riešenia založené na trhu sú naozaj ústrednou témou nového prístupu. No a my sa pokúšame s týmito e, témami spolupracovať pri aktualizácii energetického market designu. Vieme, že spotrebitelia si vyberajú možnosť voľby, dôveru, ale taktiež aj jednoduchosť. Energetický systém, pretože nezabudeme na systém samotný, potrebuje vyššiu mieru flexibility, konkurencieschopnosť, účinnosť a taktiež riešenia do budúcnosti, aby sa nám podarilo naplniť naše ciele do roku 2030. Takže máme tu veľké výzvy, máme tu veľké ambície a výskumy nám preukázali, že tieto ambície sú naozaj zdieľané a som veľmi rada, že sa nám podarilo dospieť k takejto miere konvergencie. Pokiaľ ide o prechod k iným e, poskytovateľom, dôveryhodné nástroje na poverenom porovnávanie cien, reakcia na dopyt, a taktiež zmierňovanie energetickú chudoby a ďalšie prvky sú relevantné stavebné prvky, ktoré sú naozaj ústredné pre naš, naše oznámenie a pre všetky naše budúce činnosti. A domnievam sa, že je dôležité, aby sme sa na toto sústredili, aby sme sa sústredili najmä na oblasť spotrebiteľov, aby sme zabezpečili efektívne činnosti, vďaka ktorým bude spotrebiteľ naozaj v jadre energetickej politiky. Preto nový prístup s e, dôrazom na spotrebiteľa sa zameriava najmä na dve veci. E, ochrana spotrebiteľov, poskytnutie nástrojov a posilnenie spotrebiteľa, ale taktiež otázky e, distribučnej siete, ktoré naozaj potrebujú vysokú mieru flexibility, aby mohlo dôjsť k, tranzícii, k, tranzícii, k prechodu pardon, na nový obnoviteľný, na systém obnoviteľných zdrojov energie. No aj samotná správa, aj e, mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré tu dnes zazneli, e, správne upozorňujú na nedostatky, ktoré v týchto oblastiach existujú. No a upozorňujú na to, že v systéme nie je dostatočná miera konkurencie a možnosti prechodu a preto musíme tomu prispôsobiť naše aktivity. A veľmi ma potešila väčšina e, pripomienok, ktoré tu dnes zazneli. A naozaj sa veľmi teším, na ďalšie kompromisné návrhy, o ktorým budeme diskutovať a potom na finálnu správu, ktorá podľa nás už teraz je veľmi, veľmi pozitívna. Ďakujem. Okay. Thank you very much. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Všetky vaše pripomienky a komentáre sa časom dostanú k e, pani spravodajky Hlasovať sa bude na 23. apríla a potom na plenárke o mesiac neskôr. A teraz k bodu číslo 13. Európska štatistika cien zemného plynu a elektriny a zrušenie smernice e, z Európskeho parlamentu a rady 2008-92 o postupe spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom. Spravodajkyňou je pani Barbara Kapel. A jej stanovisko predstaví pán Gerolf Anemans. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. E, je mi cťou, že môžem dnes tu nahradiť pani Kapel, ktorá sa ospravedlnila a prečítam vám stanovisko, ktoré mi dala. V prvom rade by sa chcela poďakovať komisii a rade za veľmi konštruktívnu spoluprácu, ktorú sme doteraz nadviazali a za veľmi vyrovnaný legislatívny návrh. Naozaj sa teší na ďalšiu spoluprácu pretože štatistika je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o porovnateľnosť a správnosť údajov. Zber údajov v prípade zemného plynu a cien, ktoré sa účtujú domácnostiam a s konečným spotrebiteľom, doteraz prebiehal na dobrovoľnej báze. Avšak cieľom tohto nariadenia je zmeniť ten dobrovoľný základ na, povin, na povinnosť, na no aby sme sa vyhli problémom zbere údajov, ako uvádzalo viacero členských štátov. Aby kvality dohľadu nad cenami pre dom- domácnosti sa, sa neznižovala tá kvalita. A práve naopak, aby sme dosiahli pokrytie trhu, celého trhu a vysokú kvalitu naceňovania. Samozrejme, štatistika o cenách by nemala viesť k ďalšiemu bremenu a toto sa bude uskutočňovať na, na e, úrovni príslušných vnútorných štátnych orgánov. V správe sa uvádza ustanovenie ako tu bude dochádzať k zberu údajov na úrovni spoločnosti, firiem a taktiež e, sa tam určuje, ako sa vyhnúť nedorozumenia v prípade porovnávania údajov a tak ďalej. A potom sú tu ďalšie dôležité prvky, napríklad spotrebná daň. E, tu sú oblasti, ktoré si treba ešte viac ujasniť, taktiež náklady, pretože v tejto chvíli je možné presúvať náklady z jednej siete do druhej. Taktiež spravodajkyňa navrhuje rozpísanie ceny, aby bola štruktúra ceny jasná. T tento posledný bod bude pomerne náročný, pretože štruktúra a definícia ceny sa z, v jednotlivých členských štátoch líši. Jeden, eh, jeden, jedna zložka ceny by sa v jednom, jednom štáte mohla vnímať ako, ako napríklad poplatok, zatiaľ čo v inom členskom štáte by to mohlo byť vnímané inak, čiže o tomto ešte bude treba ďalej rokovať. Potom sú tu ďalšie dôležité body. Návrh komisie nešpecifikuje, kto bude zodpovedný za poskytovanie e, rozpísania ceny, avšak toto nemôžu robiť dodávateľia. Malo, mali by to robiť národné e, regulačné orgány, aby tieto navrhli metodológiu rozpísania cien Samozrejme, tomu by mala predchádzať konzultácia so zúčastnenými stránami a konzultácia s Eurostatom, aby došlo k naozaj dobrej porovnávateľnosti údajov z jednotlivých krajín. Potom by mali povinne podávať údaje ne, teda zákazníci, ktorí nie sú domácnosťami. No a tu je dôležité chrániť samozrejme dôvernosť e, citlivých informácií ako spotrebiteľov, tak aj dodávateľov. Preto by tu údaje z faktúr nemali byť zverejňované. Čiže toto je návrh z predchádzajúcej smernice nariadenie 223 29.9 hovorí o štatistikách, ktoré by sa mali zbierať na základe z dôvryhodnosti, zodpovednosti, pri, e, prístupných nákladoch, dôvernosti a tak ďalej. Na stretnutí tenových spravodajcov budeme musieť sa pozrieť na to, či niektoré z týchto návrhov by neoslabili e, nariadenie týkajúce sa ochrany spotrebiteľov 223 Taktiež je dôležité hovoriť o rozdelení spotrebiteľov na domácnosti a na iné, čiže nie domácnosti, domácnosti. Pretože z praktického a metodického hľadiska toto je veľmi náročné. Ako v oblasti elektriky, tak aj zemného plynu, ale to by znamenalo, že dodávateľe by museli získavať veľmi podrobné informácie od DSO. Predstavovalo by to ďalšie e, bremeno pre dodávateľov, pokiaľ by toto bolo požadované. Každopádne ďakujem vám všetkým za vaše e, dôležité prípomienky. Pani Kapol sa na nich už teší a na prvé stretnutie ťaných spravodajcov pani Kapol pripraví prvé návrhy kompromisov, o ktorých sa potom bude diskutovať. Ďakujem. Tenný spravodajca za EPP je pán kolega Kristianis Karins. Ale možno, že by sa ujal slova pán kolega Benson. Ďakujem, pán predseda. Za nášho koordinátora Kristiana Karinsa by som chcel predniesť stanovisko EPP aby sme boli schopní mať dobré rozhodnutia, politici potrebujú štatistiky, ktoré sú dôveryhodné, porovnateľné a aktuálne. V tejto chvíli budujeme energetickú úniu a štatistiky zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu aby sme boli schopní lepšie hodnotiť, či vnútorný trh energe- s energetikou funguje alebo nie. Účelom nariadenia je nastaviť spoločný rámec pre rozvoj, výrobu, a šírenie porovnateľných európskych štatistík e, týkajúcich sa zemného, cien zemného plynu a elektriny pre domácnosti a ďalších spotrebiteľov, ktorí nie sú domácnostiami v EÚ. To, aby údaje boli harmonizované a zobriteľné, pokiaľ ide o ceny, ktoré sú účtované finálnym spotrebiteľom, tak tie sú nutné na to, aby sme boli schopní vytvárať politiku energetickej únie. Un- v tejto chvíli údaje a ceny pre priemyselných spotrebiteľov a spotrebiteľov, teda priemyselných spotrebiteľov sú už spracované v jednej smernici, avšak pokiaľ ide o ceny pre dom- domácnosti, tak tieto sa zbierajú na dobrovoľnej báze a kom- návrh komisie podľa mňa zlepšuje aktuálny rámec, ktorý máme, má za cieľ harmonizovať rámec tým, že sa zavedie taký právny akt, ktorý bude pokrývať e, zber údajov aj z priemyselných, zo strany priemyselných spotrebiteľov, aj zo strany domácností v EÚ. Chcel by som hovoriť o dvoch veciach. V prvom rade sa mi zdá dôležité, aby sme zachovali aktuálnu metodológiu, ktorú komisia používa v tejto chvíli, čiže údaje budú naďalej porovnateľné. Po druhé, zber údajov by uskutočňovali samotní respondenti, čiže by nevzniklo žiadne ďalšie administratívne bremeno. Musíme sa ubezpečiť, že žiadame také informácie, ktoré účastníci trhu už majú a nevytvoríme nepotrebné ďalšie bremeno. Ťažko si predstaviť, že by firmy nepoznali ceny, ktoré účtujú spotrebiteľov a že by spotrebitelia nevedeli, za čo platia. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na ďalšiu prácu na tomto dokumente so spravodajkyňou aj s ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem, pán kolega. A teraz za EKR. Tieňovo spravodajkyňou je pani kolegyňa Anlin van Bosid. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, sme spokojní s prístupom spravodajkyne. Vylepšila návrh e, Európskej komisie v istých častiach konkrétne. Mám na mysli napríklad to, že hovorí o medziinstitucionálnej dohode o lepšej legislatíve a otázke vyhnutiu sa nadmernému administratívnemu bremenu. Pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty, tak tam ešte budeme musieť nad tým porozmýšľať aj spolu so spravodajkyňou. Ja som v princípe presvedčená, že potrebujeme lepšiu kvalitu údajov, pokiaľ ide o ceny energie. O tom sme už hovorili. Pokiaľ sa chceme dopracovať k cezhraničnej politike v oblasti energetiky, tak potrebujeme mať k tomu správne čísla. Ceny energie, vyše polovica z nich e, predstavuje dane a tak ďalej. A právny návrh, ktorý tu dnes e, predstavujete, musí umožniť tieto tendencie určiť rýchlejšie, musí umožniť vyššiu mieru porovnateľnosti medzi jednotlivými členskými štátmi. No a ešte jedna pripomienka, nemali by sme zabudnúť na to, že členské štáty sú naďalej v princípe kompetentné v daňových e, otázkach, pokiaľ ide o spotrebné dane. Táto legislatíva nemôže otvoriť dvere, ktoré by umožnili daňovú harmonizáciu. Avšak som presvedčená, že v spolupráci so spravodajkými a ďalšími tenými spravodajcimi sa nám podarí dopracovať k harmonizovanej správe. On behalf of Greens. Thank you, Chair. This time I speak as shadow reporter for... Ďakujem, eh, pán predseda. Eh, v prvom rade ďakujem pani Kapel za návrh textu a kooperáciu. Celkovo máme pozitívny e, prístup k návrhu znenia, máme pár komentárov. Myslím, že je naozaj dôležité vyslať jasné e, posolstvo, že transparentnosť cien e, plynu a elektriny sa musí zlepšiť. Aktuálny text, myslím, na to nepostačuje. mohol by viesť e, k tomu, že aktéry nebudú e, e, zverejňovať všetky informácie, ktoré by boli potrebné. No pokiaľ ide o cenové komponenty, ako to navrhuje spravodajkyňa, áno, musí to byť celistvejšie, musia tam byť aj náklady ako nakladanie s jadrovým odpadom a podobne. A jadrové aspekty by sa mali separovať od e, aspektov e, týkajúcich sa reštrukturalizácie, napríklad e, v oblasti uhlia. Teraz je to všetko v jednom balíku. Ja myslím, že sú tu ale zjavné rozdiely a preto by aj zrejme, mali byť zrejmé Treba tiež e, sa zaobrať metodikou pri rozdeľovania nákladov, e, ako, na, ako to navrhujú členské štáty, lebo je tam momentálne veľa rozdielov. Treba teraz zabezpečiť, aby to boli napokon kom e, parabilné, porovnateľné údaje, ktoré budeme mať k dispozícii. Spravodajkynia hovorí, že z dôvodov kvality údajov e, sa e, je teda obmedzená možnosť rozlišovania medzi spotrebiteľmi. Ja tu nesúhlasím so spravodajkyňou, musíme zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje pre viaceré typy spotrebiteľov, ako napríklad energeticky efektívny, e, intenzívny priemysel, malé a stredné podniky a podobne, aby sme jasne videli, kde sú tu tie náklady a ako sú e, jednotlivé typy spotrebiteľov e, ovplyvňované e, cenami energií. No a napokon sú tu určité skryté cenové prvky, výnimky, iné formy pomoci poskytované členskými štátmi, ktorým sa v návrhu nevenujeme, aj keď by boli kľúčové pre zlepšenie transparentnosti aby, bolo, aby sme videli, aké sú skutočné eh, náklady na energie. Celkovo eh, môžem povedať, že samozrejme predostriem pozmeňovacie návrhy eh, v súlade s tými bodmi, ktoré som práve spomenul. Na základe toho budeme aj so pani spravodajkyňou pokračovať v našej konštruktívnej práci, ktorú sme tu mali doteraz. Ďakujem pekne, pán kolega, tieňový spravodajca. V mene ALDE pán eh, Filip de Baker. Ďakujem a už viem, prečo ste ma preskočili, lebo som tu nemal eh, kartičku s menom. Eh, ďakujem veľmi pekne. Hovorím pane pána Trišky, o ktorých tu dnes nemôže byť. Nie je to skutočne kontroverzná otázka. Už ju implementovali mnohé členské štáty a problém, ktorý tu máme, sú tie viaceré kategórie zbierania údajov. Niektoré členské štáty e, zbierajú e, informácie aj e, vrátanie daní, príspevkov na obnoviteľné energie a na základe toho potom nie sú možné žiadne porovnania. Je to veľmi frustrujúca situácia pre komisiu, parlament, ktoré musia pri návrhu svojich politík vychádzať z presných čísel. Preto je dôležité, aby všetky členské štáty poskytovali údaje, ktoré by boli e, potom porovnateľné. E, dôležité sú aj e, kontroly kvality, údaje z domácnosti, údaje zbiera Eurostat. Komisia navrhuje iba legalizáciu toho procesu, ktorý už momentálne beží na základe dobrovoľnosti Pán Trička e, si váži to, že sa e, sústredíme na lepšie zákonodárstvo, e, vedecké údaje, lepšie zákonodárstvo. Navrhuje nasledovné, mal by byť minimálne tri kategórie spotrebiteľov, možno spravodajkne by mala na tom popracovať. Dôležité bude aj vplyv týchto údajov na podniky. Ďakujem pekne, pán kolega v mene GUE. By som chcel požiadať o slovo pani Sakorafa. Ďakujem, pán predseda. Ja e, chcem e, prečítať vyjadrenie v mene nášho kolegu, ktorý je momentálne v výbore, e, v tom prešetrujúcom výbore. Takže pokiaľ ide o eh, tieto ceny eh, zemného plynu a elektriny, cieľom je, aby sme chránili domácnosti pred eh, snahou o zvyšovanie profitov. Pozmeňovací návrh, ktorý predložíme, bude mať za cieľ vykonávanie analýz za účelom získania prehľadu, aby sme Eh, videli, ako to reálne vyzerá s tvorbou v členských štátoch. Je dôležité, aby členské štáty mohli prispôsobiť presne eh, met, svoje metódy v oblasti eh, kontroly cieľ a aby sa zintenzívnili kontroly. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz by som vás by som chcel eh, poprosiť zástupcu Eurostatu o vyjadrenie aj eh, teda eh, komisiu z DG Stat. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. Energia patrí k tým desiatim prioritám, ktoré si stanovila táto komisia pána Junckera Energetický e, balíček Európskej komisie e, pozostáva z troch iniciatív. Jednou z nich je rámec pre stratégiu e, pre energetickú úniu, ktorá by bola odolná a, teda prepojená so silnou politikou ochrany klímy. Tu sú dôležité údaje o cenách zemného plynu a elektriny, sú dôležité pre transparentnosť na trhu. Tieto údaje poskytujú potrebné informácie pre e, tvorbu našich e, politík a pre podporovanie ďalšej integrácie energetického e, trhu a pre odolnú energetickú úniu. Štatistický úrad Eurostat už zbiera informácie o cenách energií už 5-10 ročí v roku 1990 vstúpila do platnosti smernica s cieľom vymedziť postupné zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie. A, a však e, teda, e, doteraz sa iba dobrovoľne e, vykazovali údaje pre týkajúce sa domácnosti. V posledných rokoch Eh, sa ku komisii dostali tie alarmujúce eh, oznámenia z strany členských štátov, že zbieranie údajov eh, pre oblasť domácnosti je ohrozené z dôvodu nedostatočnej legislatívy. Zbieranie údajov na dobrovoľnej úrovni je teda e, pôvodom tohto, tohto problému. E, treba e, zabezpečiť, aby sa naďalej mohli zbierať údaje, ale v presnejšej forme. Už viac než rok sa diskutuje na technickej úrovni s expertami z členských štátov o tejto téme. Chceme zabezpečiť technickú porovnateľnosť a realizovateľnosť Výsledkom je metodika, ktorá zabezpečí eh, uniformný systém eh, poskytovania údajov na európsku úroveň. Eh, väčšina z tohto návrhu sa už uplatňuje, princípy a právne záruky zabezpečujú naše ciele, nariadenie 2 a 3 z roku 2009 Európskej rady a parlamentu zabezpečiť tam vhodný rámec pre európske štatistiky. Toto nariadenie eh, hovorí o tom, že štatistiky sa majú zbierať v súlade s princípom transparentnosti a cenovej efektívnosti. Treba pritom minimalizovať administratívnu záťaž a chrániť eh, eh, štatistickú dôveryhodnosť. Členovia parlamentu, dámy a páni, Chceli e, by sme vám poďakovať e, a pani spravodajkni za je to teraz odvedenú správu, aj tieňovým spravodajcom, takisto ich poradcom a sme vám e, k dispozícii v prípade akýchkoľvek vašich otázok. Ďakujem pekne, pán Krote. Lehotom napríklad nepozmývacích návrhov je 13. apríl 2016 12.00 a hlasovanie na ITRE sa bude konať 24. mája na pléne o mesiac neskôr. Ďalším bodom na našom programe správa o, o pokroku v oblasti obnoviteľnej e, e energie, to bolo to 14. Spravodajkyňou je pani López Bermecho a chcem vám všetkým pripomenúť, že táto naša správa prichádza naozaj e, v veľmi aktuálnej dobe. Komisia sa rozhodla e, revidovať e, ku koncu e, roku e, v tejto téme. Prebehla prvá výmena názorov na ITRE do 17. marca. Výbor Envy je tiež zainteresovaný podľa pravidla 54, pričom má výlučné e, kompetencie v oblasti kritérií trvalé držateľnosti biopalív. 40. E, Takže exkluzívne, výlučné kompetencie. Ale teda zvyšok správy e, spadá pod, teda pod pravidlo 53+, samozrejme, pani López Bermecho, ak vás môžem poprosiť, ujmite sa slova. E, ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem, že ste pripomenuli aj pozadie a ďakujem aj za vaše priateľské slova. Ďakujem aj všetkým prítomným e, z teda tých daných okolností. Je dobré, že nás je tu toľko. A teraz už k textu. K textu. Tu by som chcela spomenúť e, tie aspekty, ktoré považujeme za dôležité a e, ku ktorým bol konsenzus jednotlivých politických skupín. A chcela by som dnes ešte spomenúť témy, kde by sme chceli e, zájsť e, ďalej a na čom budeme pracovať v našich pozmeňovacích návrhoch. E, želáme si lepšiu definíciu e, lokálnej výroby a aké dôležité je definovať politiky mestskej eh, efektivity. Pokiaľ pôjde o výrobu elektriny, eh, je tu snaha nové eh, fenomény ako vlastná produkcia definovať. Samozrejme sme za to, aj teda keď je tu taký postoj niektorých vlád, ako napríklad v Španielsku, keď keď ste eh, hlavne mali spotrebiteľ, bolo by dobre, by ste sa mohli zúčastniť bez nejakých dodatočných nákladov. Eh, chceme podporovať obnoviteľné energie a pritom by mali zohrávať dôležitú úlohu aj komúny. No a máme tu e, ciele pre roky 2020-2030 a v našej správe jasne hovoríme, že Ehm, pokiaľ ide o tie záväzky, ktoré žiadal parlament, by sme nemali akceptovať kroky vzad, ale výroba obnoviteľných zdrojov, obnoviteľných energií, ktoré sú eh, podporované fosílnymi energiami, ehm, my by sme mali vlastne tento náš eh, cieľ eh, dosiahnuť, veci, ktoré sme si stanovili do roku 2050. A je dôležité teda, aby sme za týmto účelom si stanovovali um, strednodobé ciele, ktoré by boli veľmi ambiciozne, aby sme uh, e, docelili naše konečné uh, predstavy. No a e, k krajinám, ktoré nechcú tieto ciele splniť, musíme aj spomenúť, ktoré politiky nefungujú A, a treba aj povedať, že sa odstranili systémy, ktoré e, boli veľmi dobré, ktoré viedli k výsledkom. Je potrebné korigovať e, chyby, ak vzťahy medzi veľkými e, podnikmi a e, štátnymi regulačnými orgánmi nie sú jasné. My e, chceme podporovať teda e, nosiče e, obnoviteľnej energie, sú veľmi dobré pre. E, trvalo udržateľný systém a preto by bolo dôležité, aby eh, v sú eh, činnosti eh, s partnermi sme zabezpečili takýto prechod k trvalo udržateľnému efektívnemu systému. To by malo byť obsiahnuté aj v tých národných plánoch. To je rozhodujúce. Ešte raz ďakujem za spoluprácu a v každom e, prípade mám e, záujem e, dopracovať sa ku kompromisu v stanovenej lehote. Ďakujem. Teraz kolega Benson za EPP. Ďakujem stručne. Chcem poďakovať pani López Bermecho za jej návrh. V jednej zásadnej veci sa zhodneme. EU by mala viesť v oblasti obnoviteľných e, zdrojov. To je veľmi dôležité. Chcem jasne povedať, že EPP podporuje obnoviteľné e, energie. Je to dôležité, e, ak chceme znižovať našu závislosť od fosílnych zdrojov a vytvoriť nízkouhlíkové hospodárstvo. Veľmi to prispieva k trvalodržateľnosti, k podpore rastu, inovácií, zamestnanosti, lepšiemu využívaniu zdrojov. Na tomto sa zhodneme so spravodajkyňou. Okrem tohto, obávam sa, e, e, unikli spravodajky určite dôležité e, ciele v jej návrhu správy chcela by kritizovať e, postup, e, pokiaľ ide o dosahovanie cieľu e, do roku 2020. Ja by som, ja si myslím pravý opak. Myslím si, že sme na dobrej ceste, pokiaľ ide o dosiahnutie tohto cieľu. Veľa krajín Uh, už ten, tento cieľ dosiahne, 19 z nich ho uh, prekoná. Spravodajkyňa kritizuje mnohé členské štáty E, ja mám e, teda odlišné správy. Zdá sa mi, že spravodajkynia chce vo svojej e, správe sa skôr venovať národným otázkam. Momentálne tu vidím viacero takýchto odkazov na čisto španielské reality. Musíme tu byť trošku neutrálnejší. Dôležité sú tu kľúčové aspekty, za účelom tejto správy na našom poslednom zasadnutí ITRE sme niektoré spomenuli, ale nepretavili sa do návrhu správy. E, takže chcel by som ešte tieto e, kľúčové priority EPP e, spomenúť budú tiež predmetom našich pozmenujúcich návrhov. Pre nás je dôležité, aby správa jasne spomínala, eh, že národné eh, kompetencie eh, pre energetický mix musia byť garantované. Tiež sa majú znižovať náklady, pokiaľ ide o obnoviteľné energie. Je to dôležité pre ceny energii, pre spotrebiteľov, a napokon pre konkurencieschopnosť Európy. Musíme sa teda zaoberať otázkou e, nákladovej efektivity. Zároveň zabezpečovať teda e, perspektívu dlhodobých investícií. Ehm, verím, že sa nám e, podarí e, venovať sa napríklad e, cieľu v oblasti dopravy a chladenia a kúrenia. Tieto otázky momentálne nie sú dobre ošetrené v správe, napríklad sa nejako nespomína práca, ktorá už prebieha v oblasti stratégie pre kúrenie a chladenie tu v parlamente a práca v oblasti dekarbonizácie. Bolo by dobré, aby pani spravodajkynia toto zohľadnila v kompromisoch. Teším sa na naše ďalšie diskusie s pani spravodajkňou a s ďalšími kolegami tieňovými spravodajcami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Molnár. Tieňový spravodajca za SAD. Ďakujem, pán spravodajca. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu uh, prácu spravodajkyne, Je to dobrý základ na ďalšiu prácu a výsledkom bude určite vyvážená správa metodológia a celkový prístup je dobrý. Hovorí, že obnoviteľné zdroje to nie je iba ekologická záležitosť, ochrana životného prostredia, ale musíme toto využiť na vytvorenie miliónov kvalitných pracovných miest a je to samozrejme aj o nezávislosti, energetickej nezávislosti Európy. A to je náš prioritný cieľ. Takže tento prístup vítame. A takisto súhlasíme so spravodajkyňou, že mnohé členské štáty dosiahnu e, energetické ciele, do roku 2020. Mali by sme menovať tie e, štáty, ktoré sú úspešné, ale zároveň by sme mali menovať aj tie štáty, ktoré nie splňajú tie ciele zatiaľ. Napríklad aj Maďarsko, môj štát. Predložili sme pozmeňovacie návrhy. Ja zdôrazním teraz iba dve dôležité záležitosti. E, myslím, že tu e, máme odlišné názory my, SAD a EPP, Domnievame sa, že v období po roku 2020 musíme si zachovať záväzné cieľové čísla pre členské štáty. V stanovisku komisie sa hovorí, že dôvod, prečo sa v posledných rokoch naozaj urobil pokrok v plnení cieľov, je to, že tie ciele sú záväzné a sú prerozdelené na 28 členských štátov a to je kľúč k úspechu, ak chceme po, pod, po, pokračovať cestou, rovnako úspešnou cestou po roku 2020. Čiže ten 27-percentný nový cieľ na EÚ nie je dosť ambiciózny. Potrebujeme teda naozaj záväzné národné ciele. A my sme e, za týmto účelom predložili aj pozmeňovacie návrhy Musíme odstrániť takisto aj akúkoľvek administratívnu záťaž na úrovni EÚ aj členských štátov. A to sú totiž prekažky rozširovania e, obnoviteľných zdrojov a energií. No a takisto ekologické produkty nie sú zvýhodňované producenti aj spotrebitelia majú rôzne prekážky aj daňové a to nenapomáha plneniu budúcich cieľov. No a chcem predložiť ešte jeden symbolický návrh. Politici sa snažia dávať príklad svojim vlastným životným štýlom. Napríklad v Bielom dome vo Washingtone môžete vidieť na streche solárne panely. Nedávno v Paríži na Eiffelovej veži ste videli veterné turbíny. My by sme mali takisto tu v Bruseli ukázať nejaký príklad, že EU inštitúcie sú schopné fungovať na obnoviteľných energiách napríklad. Mali by sme chladiť alebo kúriť 100% z obnoviteľných strojov. Je to symbolický krok, ale mali by sme takéto symboly ukazovať občanom som si istý, že mm, nájdeme nejaký dobrý kompromis. Ďakujem, pán kolega, za pripomienky. Pani Annelen van Bosut za EKR Tieneva spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Takmer dobre ste mm, vyslovili moje meno. Ja to vždycky, sa mi to podarí na druhý raz, ak ste ochotná trošku počkať, tak sa mi to podarí vysloviť. Ďakujem, drahí kolegovia, kolegyne. Naše stanovisko k správe môže byť e, prvým krokom e, k spomínanej e, iniciatíve pre obnoviteľné energie, ktorá sa spomínala na začiatku. Musíme splniť ciele pre rok 2020. Som rada, že spravodajkyňa považuje obnoviteľné energie za dôležité. Musíme vytvoriť dobre fungujúci energetický trh od výroby až po spotrebu. Správa je v tomto pozitívna, je to pozitívny rámec. Sú tu len niektoré body, ktoré by mali byť ešte upresnené. Napríklad spravodajkyňa sa odkazuje na dáta Európskej komisie z roku 2013 až 2014. Niektoré odseky teda nereflektujú súčasnú situáciu členských štátov, takže preto predkladáme pozmeňovacie návrhy, aby sa to opravilo. Táto e, reprezentácia spravodajkyňa chce do všetkých dohôd zapojiť e, sociálnych partnerov, ale nezabúdajme, že sú tu aj iné zainteresované ehm, strany nemôžeme e, zohľadniť iba určitú skupinu partnerov. A ďalšia pripomienka. My teraz vytvárame skutočný európsky trh s energiou a malo by sa to o, o, odraziť e, jasne aj na e, cenách. Ja som E, presvedčená, že dotácie cien patria do minulosti a mali by sme e, ako parlament vyslať signál, že my vytvárame voľný, slobodný trh. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Filip Debaker. Ja už by som teraz mal krásne vyslovovať vaše meno, lebo už piatýkrát mi dávate slovo, pán predseda. Takže Filip de Baker za ALDE. Ďakujem. Teraz sa zasa vyjadrujem v mene pána Gerbrandyho, ktorý je vo výbore pre dízlový škandál. Je tu veľká hrozba pre európsky energetický systém a to energetická závislosť od tretich štátov a preto obnoviteľné zdroje naozaj sú čiastočným riešením na tento problém. A Gerbrandy zdôrazňuje v návrhu správy to, že tá správa jasne hovoria, že členské štáty, ktoré neplnia zatiaľ ciele obnoviteľných energií do roku 2020, e, tak by sa naozaj mala preskúmať politika v týchto členských štátoch. Francúzsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo a Benelux. E, v týchto štátoch je potrebné zrýchliť úsilie. Európa musí ostať e, lídrom v oblasti obnoviteľných energií. Minulý rok Čína sa stala najväčším trhom pre obnoviteľné zdroje. A nedávna správa Bloomberg takisto hovorí, že Európa zaostáva v oblasti investícií. Od roku 2006 sme minulý rok mali najnižšie číslo, um, najnižší počet um, alebo najnižší objem investícií do tejto oblasti 60 miliard dolárov. Takže my teraz naozaj musíme jasne zopakovať náš e, záväzok a členské štáty by sa o to mali snažiť. Pán Gerbrandy si myslí, že správa komisie o pokroku jasne hovorí o riadení, ale nehovorí, ako to bude po roku 2020. Možno po roku 2020 budeme mať už len dobrovoľné e, ciele. A to nie je dobré. Pre investorov musíme zabezpečiť predvídateľné podmienky a jasné, ist, isté podmienky. Takisto za posledné roky klesli náklady na obnoviteľné energie, ale ďalšie opatrenia sa môžu ešte príjmať na to, aby ďalej cena týchto e, energií klesala. Ešte stále sú dosť drahé. Obnoviteľné zdroje energií postupne musia byť konkurencieschopné e, s bežnými Um, zdrojmi energii, ktoré nie sú dotované. No a pokiaľ ide o kooperačný mechanizmus um, pre spoluprácu medzi členskými štátmi podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch, to je takisto možnosť, ako znižovať náklady na implementáciu a znižovať ceny. ALDE teda podporuje uh, silné kritéria pre biopalíva, ale nemali by sme um, zanedbávať bioenergiu ako spôsob dodrža- dodržania našich cieľov. Potrebujeme teda nové technológie, ale musia byť schopné sa presadiť na trhu. Ďakujem, pán kolega. A teraz v mene zelených pán Benedek Javor, tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za návrh správy. To je dobrý základ na ďalšiu diskusiu. Ako povedal, je to e, správa, ktorú sme už dávno potrebovali. Musíme pamätať na to, že to nie je iba správa o pokroku a implementácii, ale toto bude základom pre revíziu smernice o obnoviteľných energiách a teraz vlastne stanovujeme ďalšie smerovanie a ako bude vyzerať e, novelizácia tej spomínanej smernice. Začnem tým, čo povedal Jean-Claude Juncker, ktorý povedal, že chceme, aby EÚ bola globálne jednotkou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ale ako spomenul kolega Alde, nie je to tak zatiaľ. EÚ zaostáva v oblasti obnoviteľných energií, čiže musíme urýchliť našu prácu, aby sme sa opäť stali jednotkou. A na to mm, potrebujeme integrovaný prístup. Musíme integrovať legislatívy, opatrenia členských štátov a takisto musíme integrovať e, riadenie e, z prenosových sústav, harmonizovať tu prístup a takisto ten náš prístup sa musí riadiť podľa spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ by sa mal stať prosumerom, teda osobou, ktorá produkuje aj spotrebováva obnoviteľnú energiu. V oblasti elektrickej energie aj kúrenia. S pánom Moldárom za SAD súhlasím v tom, že potrebujeme záväzné národné ciele. Takmer všetko, čo sme teraz dosiahli v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie v Európe, je výsledkom existujúcich národných záväzných cieľov a tieto prestanú platiť v roku 2020 a naozaj sa obávam toho, ako skončí e, e, takýto vývoj, ako to dopadne. E, na úrovni EÚ aj členských štátov potrebujeme jasné finančné pravidlá. Máme na úrovni EÚ napríklad Horizon 2020, štruktúrálne a kohezné fondy EFSI, čiže jasne nastavené nástroje financovania, ktoré poskytujú stimul aj v oblasti energií a aj na úrovni členských štátov potrebujeme podporné mechanizmy šité na mieru členskému štátu v závislosti od technologických, špecifických e, okolností, od veľkosti trhu a tak ďalej. No a musíme takisto podporovať obnoviteľné energie, aby sme sa vyhli, aby sme bojovali proti energetickej chudobe spotrebiteľov v Európe. No a obnoviteľné technológie potrebujú aj jasný povoľovací proces, jasné pravidlá. Musíme odstrániť všetky právne úpravy a daňové opatrenia, ktoré sú umelými prekážkami e, rozvoju obnoviteľných zdrojov energie. Potrebujeme záväzné ciele pre národné energetické a klimatické plány, aby tieto plány boli porovnateľné a transparentné, a porovnateľné medzi členskými štátmi a veľmi dôležitá je predvídateľnosť a predvídateľné podmienky pre národných a e, európskych investorov. Takisto musíme kontrolovať na európskej národnej úrovni infraštruktúrne projekty, aby sme nezabetonovali v týchto projektoch technológie, ktoré emitujú veľa uhlíka, ktoré neprispievajú k dekarbonizácii. Toto je dôležité pre národné politiky. No a musíme takisto pamätať na e, medzisektorové aspekty. Spomínal sa tu sektor chladenia a vykurovania. To je jeden z kľúčových prvkov oblasti obnoviteľných energií. Potrebujeme diálkové vykurovanie a e, osobitnú metodológiu pre e, chladenie a vykurovanie z obnoviteľných zdrojov. No a ďalšia dôležitá vec, e, dopravný sektor. Čiže potrebujeme e, ten, ten moda, tú modálnu zmenu teda presun na nové druhy dopravy, nie iba presun na e, obnoviteľné zdroje energie v doprave, ale aj tie presuny na nové druhy dopravy. Ďakujem. Ďakujem. E, ja vás neprerušujem, ako ste si všimli. Pani Spiraky má slovo. Budem hovoriť po grecky. Pán predseda, Mm, najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyni a chcem povedať, že tento podklad, ktorý sme dostali do diskusie, je nedostatočný, má veľa chýb. Ja som o tom hovorila aj so spravodajcom za EPP, my tu nie sme na to, aby sme ukazovali prstom na členské štáty a obviňovali ich. Nie. My, našou úlohou je povedať, že národné kompetencie v oblasti energie musia byť zachované a nezmenené a spotrebitelia by vďaka nám mali dostať najlepší energetický mix za najlepšie ceny. Keď keď e, niekto hovorí o dotáciách a o prísnej kontrole cien, nie. Myslím si, že my by sme mali ten postup zrýchliť, ale takéto veci nechceme. Padli návrhy, aby sa e, podporovali investície do obnoviteľných energií napríklad v dopravnom sektore. Tým by sa rýchlejšie dosiahli naše ciele. Potom sa spomínali ďalšie prvky v tejto diskusie, napríklad FC ako nástroj financovania. by mal doplňať v tejto oblasti štrukturálne fondy. Ja som zároveň tieňovou spravodajkyňou k stanovisku výboru REGI a v tejto funkcii predložím pozmeňovacie návrhy a odovzdám ich. Ďakujem. Teraz pani Maria Donnelly za Európsku komisiu, riaditeľka generálneho riaditeľstva pre energiu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajkyni aj ďalším rečníkom. Vy ste správne povedali, že je to veľmi zaujímavá správa nielen pre vás, ale aj pre nás, pretože my teraz pripravujeme prepracovanie smernice o E, obnoviteľných zdrojoch energie a tá sa má schváliť tento rok. No a my sa budeme inšpirovať samozrejme aj touto správou, keď bude dokončená. Pre nás je veľmi dôležité, e, že dostávame podporu od parlamentu. Vaše hlasovanie o cieľoch do roku 2030 to bol veľmi povzbudivý krok aj pre nás. Ako ste zdôraznili, stabilný regulačný režim je veľmi dôležitý. Stanovený koridor dopytu je takisto veľmi dôležitý, ktorý bude poháňať technologické zmeny. Na základe toho dáme lepšie výsledky spotrebiteľom vo forme znížených nákladov. Vítame, že parlament sa zameriava už aj na vykurovanie a chladenie to je 50 našej spotreby energie a preto v tejto oblasti je potrebné nasadiť obnoviteľné energie. A takisto dopravná oblasť to je komplikovaná e, oblasť a, a hlavne bola doteraz, ale tu už konečne musíme takisto nastaviť určité zmeny. No a potom tie návrhy, ktoré zazneli. Ja vítam vaše pripomienky o spotrebiteľoch, obnoviteľné zdroje, otvárajú dvere spotrebiteľom, aby sa začali zúčastňovať aktívne na trhu s energiou a to je trend, ktorý určite musíme podporiť. Takisto súhlasíme s tým, čo ste povedali o znižovaní alebo odstraňovaní byrokracie. Áno, e, to je vec, na ktorej treba pracovať. No a so spravedajkyňou budeme spolupracovať samozrejme aj v oblasti údajov Um, Eurostat má často dva roky staré údaje, tie sme použili, ale máme už aj aktuálnejšie čísla za rok 2015. My ich kľudne môžeme uh, dať k dispozícii, nie sú to síce čísla Eurostatu, ale môžeme ich použiť. Ďakujem, pán predseda, za všetky pripomienky. Ďakujem za túto správu. Veľmi radi sa ňou necháme inšpirovať, keď budeme pripravovať náš návrh legislatívneho textu. Ak potrebujete od nás nejaké údaje alebo informácie, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Časová lehota na podávanie pozmeňovacieho návrhu je 13. apríla 2016 na obed, na poludne. Potom preskúmanie pozmeňovacieho návrhu 20. apríla, hlasovanie na výbore ITRE 24. mája a potom na plenárke sa bude hlasovať v júni na, druhej, na druhom sedení. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, ktorí ste sa zúčastnili dnešného zasadnutia. Ste mimoriadne trpezliví, takmer tak ako ja. Ďakujem vám pekne. Je dôležité, aby sme sa dopracovali ku koncu všetkých bodov dnešného programu. Takže ešte jedna vec. 20. apríla a 21. apríla e, zasadne výbor opäť. Madame Rapporteur. Prepačte, ešte pani spravodajkyňa. Viete, pretože tí predchádzajúci spravodajcovia vôbec neboli pritomní, čiže je to nezvyklé, že vy tu dnes popoludní ste. Veľmi sa vám ospravedlňujem. Ja už toto e, nebudem opakovať ukončím schôdzu, ale teraz má ešte slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nemusíte sa ospravedlňovať, ja úplne chápem tú situáciu. Ja som sa len chcela všetkým poďakovať za ich príspevky a pripomienky. Pozorne som si vypočula jednotlivé návrhy. Chcem sa vyjadriť k niektorým konkrétnym bodom. Komisia povedala, že je potrebné zrevidovať údaje, avšak ja si myslím, že je dôležité, aby bol zohľadnený aj parlament, pokiaľ ide o zlepšenie v oblasti energetiky. Je dôležité zohľadniť potreby spotrebiteľa. Je tu každopádne niekoľko dokumentov, Eh, pardon, niekoľko údajov v dokumente o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré umožňa boj proti chudobe. Chcela by som povedať, že obnoviteľné zdroje energie predstavujú možnosť rozvoja ekologického priemyslu, ktorý bude vytvárať pracovné miesta. Povedala to aj mnoho tieňových správodajcov. Chcem povedať e, na záver, že sa teším na ďalšiu spoluprácu. Určite sa dopracujeme ku kompromisom. Ďakujem veľmi pekne za doterajšiu spoluprácu a ďakujem aj pán predseda, že ste mi udelili slovo. Ja vám ďakujem, pani spravodajkyňa, všetkým sa vám chcem poďakovať za vašu tvrdú prácu. Táto správa je naozaj veľmi dôležitá, ako pre náš výbor, tak aj pre celú Európsku úniu. Stretneme sa 20. a 21. apríla. Do obeda aj po obede, oba dní, čiže oba dní, celodenné zasadnutie. Ďakujem pekne.